Der Präsident. So. Prichádza pán predseda. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die... Pokračujeme v zasadnutí. Eh, eh, je k dispozícii zapisnica z predchádzajúcich zasadnutí. Máme nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Tým pádom zapisnica je schválená. Mám stanovisko rady e, v prvom čítaní, tak ako to bolo prijaté. A máme stanovisko rady. E, funguje tu e, od 18. januára 2013 sa končí plynúť termín. Ďalším bodom rokovania je otázka porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu a začíname problematikou násilia páchaného e, na ženách v Indii. Najprv slovo dostane e, spravodajca alebo autor e, uznesenia pani kolegyňa Dali. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, som rada, že, kone, že o Indii sa za posledné dva mesiace rozpráva druhýkrát. Je to najväčšia demokracia na svete, ale žiaľ, situácia žian je tam katastrofálna. Ich základné práva sú banalizované. Každých 20 minút tam dochádza k znásilneniu, je